Ešte tu mám dve oznámenia. Pán Vladimír Remek ma informoval o odstúpení z funkcie európskeho poslanca s platnosťou od 16. decembra podľa článku 4 odseku 3 rokovacieho poriadku od 16. decembra teda bude jeho kreslo voľné a budem o tom informovať príslušné národné orgány. Pán Dan Jorgensen s platnosťou od 12. decembra 2013 bol vymenovaný za ministra pre eh, potraviny a polnospodárstvo a rybolov v Dánsku. Blahoželáme mu k tomuto vymenovaniu podľa článku 4. Eh, taktiež berieme na vedomie uvoľnenie tohto jeho kresla 12. decembra. Informovali sme tiež príslušné národné orgány. Ďalší bod na programe nasleduje rozpráva o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zase právneho štátu s trvaním maximálne 60 minút podľa článku